o ochrane finančných záujmov EÚ a konkrétne boji proti podvodom. Najskôr dostáva slovo spravodajca pán Pirinsky, nech sa páči, na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážna pani predsedajúca, vážna pani podpredsednička Európskej komisie, kolegovia. Treba mať na zreteli, že e, e, európske členské štáty e, primerným spôsobom prispievajú k rozpočtu Európskej únie a preto majú záujem o ochranu finančných zájmov únie. Správa výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorú máte pred sebou, bolo jednomyslne schválené. Počas diskusii e, sa vyjadrovali e, rôzne názory ohľadom toho, ako by sme mali najvhodnejším spôsobom e, chrániť rozpočet Európskej únie. Tradične sa predpokladá, že treba zdôrazňovať reštrikcie a tresty za prechmaty. Avšak problém spočíva v tom, že takéto prehmaty existujú dvoch e, druhov. Existujú e, tie, ktoré sú spôsobené korupciou, podvodom, trestnými činmi, avšak po, pomerne viac e, stretávame chyby, ktoré sú spojené s nedostatočným ovládaním pravidel, príliš zložitou reguláciou. A preto sankcie treba sklbiť s aktívnou podporou členských štátov s tým, aby e, vedeli predchádzať podvodom a rozhodujúcim spôsobom obmedzovať počet e, e, prípadov nedostatkov, ktoré nie sú spojené s podvodom. Z celkového počtu 14,2 miliard nedostatkov najväčší podiel 1,85 miliard prípada na e, mm, nedostatky, ktoré nie sú spojené s podvodom. Podvod, na podvod prípada nie viac ako 309 e, miliónov. V tejto, v tejto súvislosti chcem upriamiť vašu pozornosť na e, e citlivú otázku prerušenia a pozostavenia plate v prípade koheznej politiky znenie správy vyzva komisiu, aby striktne uplatňovala svoju politiku pri týchto opatreniach v súčasnom znení táto formula je jednostranná, pretože nezohľadňuje základné prvky e, e, v súvislosti s preventívnymi účinkami týchto sankcií. Podľa e, článku 325 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa sústreďuje práve na preventívnu stránku opatrení pri ochrane finančných záujmov Európskej únie preto je nevyhnutné, aby členské štáty predkladali e, e, komisii e, správy o nedostatkoch spojených a nespojených s podvodom a na základe takýchto informácií je možné zistovať chyby a navrhovať riešenia, aby sme predišli takýmto problém do budúcnosti. Avšak takéto informácie by sa nemali používať na to, aby sme vyňovali jednotlivé krajiny. Naopak členské štáty E, by mali byť e, e, nabadané k tomu, aby predkladali informácie o takýchto nedostatkoch s tým, aby sa prekonovali nedostatky kontrolných systémov uplatňovaných týmito štátmi. To znamená, že ak sa zistí, že niektoré členské štáty majú problémy, Európske orgány, ostatné členské štáty by mali poskytnúť pomoc, e, podeliť sa o osvedčené postupy, e, vymenú úsenosti informácií a zabezpečiť koordináciu odbornú prípravu. A takýmto spôsobom budeme môcť e, čo najúčinnejšie chrániť finančné záujmy Európskej únie E, na základe očakávaní občanov Európskej únie. Chcel by som e, čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým e, kolegom, ktorí spolupracovali so mnou na správe, to je Diana Popova, Diana Kotruca zo sekretariátu skupiny SAD a mám na mysli kolegov aj zo sekretariátu výboru pre rozpočet pani Kostýliu. Ďakujem veľmi pekne za bezproblémový prebieh proces. A teraz pani komisárka Georgieva. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, vážený pán Kirinský, ďakujem pekne, pán Kirinský, za predloženú správu. Aj parlament, aj komisia e, spoločne bojujú proti podvodom. Je to e, nevyhnutné, aby sme zabezpečili dôveru občanov v našu prácu Komisia posúdila túto správu a som e, rada, že e, vo viacerých z vašich odporúčaní e, my sme zabezpečili veľmi pozitívne nasledujúce kroky. Pokiaľ ide o, informovanie o nedostatkoch, súhlasíme s vašimi závermi, že treba jasne rozlišovať medzi podvodmi a chybami Musíme mať nulovú toleranciu voči podvodom, o tom nie sú žiadne pochybnosti, ale pokiaľ ide o chyby, musíme investovať do prevencie, do zjednodušovania a do harmonizácie e, vo všetkých e, výdavkových kategóriách. A to je tá činnosť, ktorú realizujeme v novej skupine e, komisárov, ktorí majú na starosti E, e, veľké výdavkové oblasti. Pokiaľ ide o koheznú politiku, Aj tu súhlasíme s tým dôrazom, ktorý kladiete na e, preventívne opatrenia, na ich posilnenie a takisto na inventarizáciu, na potrebu vyhodnotiť v roku 2018 skutočnosť, či nová architektúra prispieva k zniženiu rizika nedostatkov. Veľmi pozorne sme si prečítali e, e, e, vašu správu v, tej časti, ktorá sa týka verejného obstarávania. Uznávame, že táto oblasť je stále zraniteľná voči nedostatkom podvodu, korupcii. A v tomto prípade vítame vašu Mm, procesu e, e, v súvislosti s novou smernicou o verejnom obstarávaní poskytne členským štátom príležitosť na zlepšenie a aj my v inštitúciách únie budeme môcť realizovať e, aj potrebné opatrenia vo finančnom nariadení rokovania, o ktorom prebiehajú a dúfam, že čo skoro budú úspešne dokončené. Uvedomujeme si, že protikorupčný postoj našich inštitúcií je mimoriadne dôležitý a z tohto dôvodu chceme zahrnúť aj e, vyhodnotenie našej e, vnútornej protikorupčnej politiky. E, v roku 2016 pripravujeme novú antikorupčnú správu, pokiaľ ide o OLAF vo viacerých prípadoch e, to je kritický prvok e, nášho protikorupčného postoja. Snažíme sa zabezpečiť, aby OLAF mal e, pevné prepojenie s výborom pre dohľad nad OLAFom. Ja osobne spolupracujem s výborom pre dohľad s tým, aby sme vytvorili podmienky pre OLAF a pre výbor, pre dohľad nad OLAFom. E, OLAF veľmi otvorene e, sa postavil voči činnosti e, výboru pre dohľad aj v otázke štatistických nástrojov, ako aj výsledkov analýz, ktoré sa pripravujú na základe používania týchto nástrojov. Taktiež skúmame, akým spôsobom môžeme ešte viac posilniť nezávislosť e, výboru pre dohľad, či už ide o ľudské zdroje alebo e, e, správnu politiku. A čo skoro očakávame pokrok aj v tomto smere. Vítame poznámky v správe ohľadom Úradu Európskeho prokurátora aj smernice PIF. Aj jednoznačne veľmi si vážime vašu podporu, sme za ňu povďační je e, nevyhnutné mať úrad Európskeho prokurátora, ktorý e, bude mať pridanú hodnotu z hľadiska ochrany finančných záujmov únie. Chceme konať ambiciózne a chceme vytvoriť e, také institucionálne podmienky, ktoré zabezpečia podstatne lepšie výsledky v boji proti podvodu a korupcii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz v mene Výboru pre regionálny rozvoj Pán Rimo, dve minúty. Vážená pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, vážená pani komisárka, v časoch obmedzených verejných rozpočtov, ale aj inokedy sa musíme postarať o to, aby sa s Euró- peniazmi európskych daňových poplatníkov zaobchádzal rozumne. Každý cent, ktorý je na, k dispozícii na európske projekty, treba použiť zmysluplne. To je pre mňa a moju skupinu veľmi dôležité. Hlásenia o nesprávne vynaložených prostriedkoch škodia um, dobrému menu EÚ a škodia obrazu politiky vo všeobecnosti. Čiže nepriateľom EÚ alebo demokracie nemôžeme urobiť takúto láskavosť, čiže je dôležité eh, naozaj eh, sa starať o osvetu. Čiže máme tu EFRE, Interreg, ESF, štruktúrne fondy. Toto je tá oblasť politiky EÚ, v ktorej sa zaznamenáva najviac eh, všelijakých nezrovnalostí. A to je niečo na zamyslenie. V roku 2013 sa ohlásilo podvody vo sume 165 miliónov eur a v tých nepodvodných bolo vyše 4 tisíc e, takýchto nezrovností nahlásených, čo je 1,365 miliardy takto nesprávne vynaložených a to je jednoducho priveľa. Musíme prostriedky používať efektívnejšie, potrebujeme efektívne kritéria na zachytávanie týchto prípadov podvodov vo všetkých členských štátoch. Zatiaľ tieto jednotné kritéria nemáme. Takisto sme skonštatovali, že množstvo nezrovnalostí vyplýva z príliš komplikovaných postupov, čiže bolo by e, potrebné administratívne to zjednodušiť. Avšak skutočný podvod je niečo, čomu treba zabrániť vopred s takouto stratégiou proti podvodom jednotlivých štátov a k tomu patrí aj a najmä externá kontrola a pravdepodobne aj e, teda myšlienka toho európskeho prokurátora, generálneho prokurátora. A povedali ste, že nezrovnalosti sú aj z niektorej legislatívy, napríklad pri verejnom obstarávaní a novelizovaná smernica pre verejné obstarávanie má e, pomôcť prekonať tento jav, preto ich treba čo najrychlejšie e, transformovať do národnej legislatívy. Aby teda tá zločinská energia mala menej príležitosti na rozvíjanie, čiže ešte raz hovorím, každý cent sa musí vynaložiť zmysluplne. To dlžíme daňovým poplatníkom v EÚ. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. I will take blue cards, but the general... Ďakujem, sú tu modré karty. Ale teraz na nich nie je priestor. Teraz dávam um, slovo pani Makovej v mene výboru Libe na dve minúty. Ďakujem pekne. V tejto správe sme sa pokúsili predložiť veľmi dôležitú tému, teda ochranu finančných zájmov spoločenstva. A to je ochrana našich peňazí, e, peňazí všetkých európskych občanov. Toto sú naše peniaze, všetky na jednom mieste, či ste Rumun, Nemec alebo z iného členského štátu. Toto si musíme uvedomiť. Musíme chrániť peniaze našich občanov. Európske peniaze sú peniaze našich občanov z ich vrecák, ktoré e, platia zo svojich národných rozpočtov. Čiže toto sú európske fondy. Ja som toto povedala pre všetkých. Nehovoríme o európskych e, finančných záujmoch nejakým abstraktným spôsobom. To sú peniaze našich občanov a je dôležité pochopiť, že je tu vlastne jeden e, kôž, z ktorého tie peniaze pochádzajú. A nestačí, ak sa ochrana robí v jednom členskom štáte dobre a inde nie, pretože týka sa to všetkých peňazí. To neznamená, že keď dochádza k podvodom v desiatich eh, členských štátoch, tak všetko je dobré, lebo ostatní robia si svoju prácu dobre. Čiže musíme sa sústrediť na efektívne potlačenie týchto podvodov a ďakujem komisii na komisárke Georgieve za to, čo povedala. Toto je už po šiestý krát za sebou, čo tu počujem, že komisia víta naše odporúčanie, aby sa rozlišovalo medzi nezrovnalostiami a podvodmi. No ale to nestačí. Nezrovnalosti sú administratívne a podvody to sú trestné veci. To je naozaj už starý príbeh a som rada, že tá predbežná správa o Európskom generálnom prokurátorovi bola schválená a teraz máme pravidla na boj proti podvodom v EÚ, ktoré snad budú efektívne Takže peniaze bude možné potom zhabať a vrátiť do európskeho rozpočtu. Ďakujem pekne. Between... Uh, a teraz následuje rozpráva medzi zástupcami politických skupín. Ako prvá dostane slovo pani Kresler na po Pani predsedajúca, ďakujem pekne. Pani komisárka, kolegyňa kolegové. kolegovia, ja by som sa rada pridala do toho zboru slov vzďaky vďaky e, spravodajcom, ale mám veľké pochybnosti ohľadne štatistika. Tieto pochybnosti musíme najprv e, spolu odstrániť. Myslím, že v OLAFe máme problém so spolahlivosťou údajov a no, dá sa povedať, že sú tu štatistické nejasnosti ohľadne trvania konania, počtov, prípadov a tak ďalej. No a môžeme tam hovoriť aj možno určitých a manipuláciách. Čiže o, výbor, vo výbor e, v Olafe už urobil e, nejaké kroky, ale aj my to musíme začať brať vážne. Potrebujeme funkčné potlačanie e, podvodov, ale kontroly, štatistik a tak ďalej, ďalšie opatrenia tohto úradu, to je to jediné, čo spolahlivo funguje. A teraz naozaj sa len po kročikoch dopracovávame k pravde, čo by som tu chcela vyslovene povedať. Čiže to sa týka aj tej konferencie vyšetrovateľov, kde sa uvádzalo 50 tisíc eur ako náklady a medzi časom e, sa ukázalo, že reálne náklady boli 136 tisíc eur. No a e, takéto postupné dávkovanie pravdy, to je neuveriteľné. To, čo ste povedali vy, pani e, komisárka, čo ste urobili, to je dôležitý začiatok a bola by som rada, keby ste v tom pokračovali. Ďakujem pekne. Thank you. Next speaker is... Ďakujem. Pani Ayala Sender, 2,5 minúty. Gracias, presidenta. Si en primer lugar... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som zablahoželať spravodajcovi k veľmi vyčerpávajúcej správe. A ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí pomohli eh, pri tejto práci. Musíme mať na pamäti, že rok 2013 bol vlastne posledným rokom viacročného finančného rámca, v ktorom sa do normálnosti dostali ešte platby z roku 2012. Je to viacročné, takže mm, treba sa na to pozerať teda niekedy z roka na rok, čo ale niekedy môže skryť realitu ja by som teda chcela poďakovať eh, spravodajcovi za to, že veľmi hĺbkovo preskúmal túto otázku pladieb. Je pravda, že ideme tu rok po roku, pozeráme sa na výdavky, pozeráme sa, ako lepšie vynakladať prostriedky a týmto sa dopracovávame k určitej kultúre, k určitému záujmu. Komisia niekedy eh, sa pozerá na jednotlivé členské štáty a niekedy sa nepozeráme na tú stranu príjmov rozpočtu. A určite je tam na čo sa pozrieť. Od roku 2013 sme nedostatočne žiadali možno v niektorých oblastiach e, možno nejakú aktivitu. Napríklad pašované cigarety predstavujú 10 miliard eur. Predstavte si, čo všetko by sa s tým dalo urobiť v Junckerovom pláne, keby sme tieto peniaze dokázali získať späť. Avšak, ako povedala pani Gressle, Olaf mal aj veľký úspech, keď e, teda získaval späť e, napríklad e, fašované produkty, ja neviem, kila, kila kokainu, takže Olaf urobil pár vecí aj dobre. IT systém kontroly tiež má určite nedostatky a dúfame, že v tom novom konaní sa to raz a navždy vyrieši. No a ešte jedna pripomienka, ktorú počúvame každý rok. Tie nepodvodné teda chyby, to je najväčšie číslo, Obyčajne to súvisí s nedostatočnými vedomosťami pravidiel, s nedostatočnou znalosťou pravidiel a dúfame, že tie nové nariadenia to konečne vyriešia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Čarnecký na dve minúty. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni państwo. Pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni. Európsky daňovník e, veľmi dbá na to, akým spôsobom európske financie sú využívané. Započuli sme sa, že 2 miliardy eur boli vynaložené e, nerekulérne, aby som to povedal mierne toto e, rozhodne nepríjme verejnosť. S potešením som rád, že toto nie sú nezrovnalosti, ktoré by vyplývali z podvodov, ale treba povedať, že sme svedkami čoraz väčšieho množstva takýchto irregulárnych e, postupov. Konkrétne došlo k ich navýšeniu 62%, ale z pohľadu dávnevníka nie je až také dôležité, aké sú podrobnosti. Skôr je dôležité, že peniaze sa skôr alebo neskôr e, takýmto spôsobom stratia. Olaf e, má za sebou mnoho úspechov. Ja súhlasím v tomto smere s predrečníčkou, avšak na druhej strane musíme podporovať myšlienku lepšieho nasmerovania činnosti OLAFu Chceme pochváliť OLAF za spoluprácu s členskými štátmi. Toto je veľmi potrebná spolupráca. Je tu aj otázka politickej vôle členských štátov vo veci boja proti korupcii a tu je obraz dosť nejasný. Musíme o mnoho viac poukázať aj na to, čo sa deje doma a vyzvať vlády členských štátov, aby aj oni povedali, ako presne budú poriť proti korupcii, aby to neostalo iba pri prázdnych slovách. Mr. Sani, you have a blue card for me. Pán Sani, chcete položiť otázku vo forme modrej karty pánovi Čarneckému? Ak pán Čarnecký je ochotný ju prijať, nech sa páči, máte pol minúty, pán Sani. Čarnecký említette, hogy eh, két Pán Čarnecký, spomenuli ste, že irregulárne platby by mohli predstavovať eh, až 2 miliardy eur, aj keď eh, si myslím, že toto číslo zahrňa už aj korupciu. Myslíte si, že eh, vy a strana, ktorú zastupujete, by ste podporili vytvorenie orgánu Európskeho prokurátora? ktorá ktorý by mohol konať e, v prospech e, nápravy? Pán Čarnecký? Ďakujem pekne, vážený pán kolega, za vašu otázku. Je to naozaj e, veľmi relevantná otázka. Nie som si istý, či ďalšia inštitúcia, ktorá bude obmedzovať kompetencie už existujúcich e, e, inštitúcií, ako napríklad OLAF, či naozaj by to bola zmysluplná myšlienka. Neunáhlil by som sa príliš v zriaďovaní tohto orgánu verejne, Európskeho prokurátora. Myslím, že by sme mali využívať skôr už existujúce nástroje efektívnejšie. Pán Tojrer, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pani komisárke Georgieve za jej činnosť v oblasti lepšieho finančného riadenia výdavkov Európskej únie. Zhodneme sa všetci v tejto veci. Ja som mal na starosti tému E, vytvárania rozpočtu s ohľadom na výkonnosť, musíme e, dbať na to, aby sme mali na pamäti konkrétne výsledky. Občania očakávajú, že sa bude s prostriedkami EU nakladať čo najrozumnejšie a na toto musíme e, dbať zo všetkého najviac aj v budúcnosti. Naša skupina ALDE tlačila na to, aby komisia využila nástroje, ktoré má k dispozícii, aby prerušenia a nápravy sa naozaj využívali, aby členské štáty boli nútené veci napraviť. 80 rozpočtu EÚ je e, v pravomoci spravovania členských štátov a viacero e, žiadostí o nápravu viedlo k tomu, že členské štáty o mnoho e, viac zbali na to, aby sa s peniazmi nakladalo rozumnejšie a počet neregulárnych prípadov klesol. Taktiež podvody sa však stávajú čoraz ťažšie, aj keď nie vždy ide o zámerné podvody. Často však e, ide o mm, nezákonné konanie a proti tomu treba bojovať. OLAF musí e, mať nad sebou dostatočnú kontrolu a dohľad a preto je potrebné posilniť e, dohľadný výbor. Potrebujeme aj post európskeho prokurátora a musí sa dodržiavať aj princípy právneho štátu. A ešte, ak dovolíte, významná téma boj proti daňovým podvodom vyhýbaniu sa daniam. Ak miliardy eur každoročne uteká z verejných prostriedkov e, touto formou, že sú tu snahy krátiť dane, unikať daniam, proti tomu musíme bojovať a preto liberáli podporili a žiadali o vytvorenie mimoriadného výboru pre vyšetrovanie LuxLeaks. Musíme e, tlačiť aj na to, pretože občania očakávajú, že aj tu z európskej úrovne e, sa konkrétne a konečne zasiahne je tu modrá karta na vás, pán Teurer. Ste ochotní prijať? Pane Ferič, nech sa páči. Plne súhlasím s vami, že peniaze európskych daňovníkov sú veľmi cenné a musí sa s nimi nakladať eh, čo najsprávnejšie bez podvodov, ale súhlasiť so mnou, že neexistuje absolútne žiadny mandát eh, na existenciu európskeho prokurátora a že by sa tým narušila národná suverenita a neexistuje akýkoľvek mandát na takéto vnúcovanie z európskej strany. Súhlasíte so mnou? Máte pol minúty na odpoveď. Jedna otázka je, e, kde má právomoci Európska únia a áno, platí na, za že tu Európska únia zatiaľ kompetencie nemá. Uh, a diskutuje sa teraz o tom, či by sa mali vrátiť kompetencie späť, napríklad v oblasti vnútornej bezpečnosti. Ale čo by nám to pomohlo? Máme predsa cezhraničných zločincov, máme rôzne zločinecké gangy, ktoré pôsobia na cezhraničnej úrovni. Preto potrebujeme o mnoho viac spolupráce a to v súlade s princípy právneho štátu. Podľa mňa teda po vytvorenie orgánu Európskej prokuratúry by bolo zmysluplné a bolo by to prospešné pre Veľkú Britániu. Ďakujeme pekne. Teraz mene skupín Vystúpi pani Anderson. Vzhľadom na to, že e, podvody a nezrovnalosti v roku 2013 e, predstavovali 213 e, miliónov eur, je nepochybné, že musíme bojovať proti takýmto nezrovnalostiam v oblasti verejných výdavkov, najmä v týchto časoch úspor Žiaľ, viacročný finančný rámec na rok 2014 až 2020 predstavuje prvé škrty 57 eh, rokoch eh, svojej licencie. Teší ma, že sa v správe uznáva eh, potreba administratívnej schopnosti v odhaľovaní podvodov a finančných nezrovnalostí v finančnej správy členských štátov a taktiež sa tam spomína potreba podného školenia um, pracovníkov, ale trochu ma znepokojuje myšlienka uh, vytvoriť uh, orgán Európskej prokuratúry. Mm, vychádza sa uh, z toho, že je tu snaha bojovať proti nadnárodným organizovaným zločincom. Isté, že tento zámer je chvalihodný, ale nie na úkor obmedzenia súdnych systémov jednotlivých členských štátov článok 26 bod 1 e, je taktiež kontroverzný, keďže môže spôsobiť podkopanie systému zvykového pláva a taktiež e, systému spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Javor v mene zelených. Na minútu a pol. E, ďakujem, kolegyne, kolegovia. Po dlhých a zložitých rokovaniach skupina zelených podporuje aktuálne znenie správy, ktoré bolo schválené vo výbore a zahrňa to aj náš kritický prístup k otázke OLAFu. Podporujeme posilnené znenie najmä v oblasti boja proti korupcii, keďže to je jedno z hlavných bojísk, na ktorom sa musí bojovať s cieľom obhajovať finančné záujmy EÚ a zabezpečiť čo najvyššiu mieru dôvernosti, a utajenosti v európskych inštitúciách a znížiť mieru rizika spojeného s peniazmi európskych daňových poplatníkov. Taktiež chceme poukázať na hrozbu spojenú s zhraničnými podvodmi v oblasti DPH a to sa negatívne e, počerkuje aj na rozpočte členských štátov, aj na rozpočte EÚ. E, musíme mať vhodné e, ustanovenia na ochranu bielých vrán, Napríklad v Maďarsku je to naliehavo potrebné, kvalita, um, teda miera ochrany bielých vrán je naozaj minimálna. A dokonca v Maďarsku uh, prebiehajú súdne konania uh, namerené proti samotným bielým vránam na miesto páchateľom korupcie. Chcem ešte na záver zdôrazniť význam vytvorenia e, Európskej prokuratúry. Musíme naďalej bojovať za vytvorenie nezávislej a dostatočne účinnej inštitúcie takéhoto druhu. Musíme presvedčiť nielen radu, ale aj európskeho občana, že toto je v záujme samotného daňovníka a všetkých európskych občanov. Ďakujem. Ďakujeme teraz e, pán Valí v mene e FDD. Ďakujem pekne, pani predsedajúce. Predovšetkým mali by sme sa snažiť vyhybať podvodu. E, o tom e, sa dohodneme vo všetkých politických skupinách. Ale pri správaní prostriedkov e, tie projekty, ktoré budú financované na základe Junckerovho plánu, treba zabezpečiť, aby tieto prostriedky sa nepoužili na iné projekty, napríklad podzemné uskladnenie plynu alebo nejaké ďalšie práce, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné. Je možné, že to sú e, ekologické programy, ale sú e, založené na príliš optimistických štúdiách a nie sú reálne. Môžu to byť veľmi riskantné programy. To znamená, že musíme si dávať veľký pozor. No, v oblasti štrukturálnych fondov musíme zvýšiť transparentnosť s tým, aby členské štáty boli mm, e, majiteľmi vlastných prostriedkov. Každý jeden cen, ktorý sa vyplatí z európskych sociálnych fondov, musí ísť na e, zabezpečenie e, pracovných, nových pracovných miest. Pán Schaffhauser. Európska únia je zdrojom podvodov, Nehovoríme o podvodoch DPH, ktorú, ktoré napomáha fungovanie EÚ. Pre Francúzsko to je viacero desiatok miliard eur. Tieto mm, podvodné nezrovnalosti odhalené nehovoríme o odhalených a nemáme ani len odhady, ale je tu nejakých 309 miliónov z vlastného rozpočtu, 60 miliónov sú z koheznej a súdržnej e, sociálnej politiky. E, teda tento šľachetný cieľ v končnom dôsledku slúži korupcii a voľne sa tu pohybujú e, peniaze stretnej činnosti na úrovni a prestupujú z jedného štátu do druhého. No a Naozaj ide o to, aby sme tu ako štáty mali nejakú zvrchovanú e, kompetenciu, napríklad v oblasti spravodlosti. Túto sú nejaké mašinerie, ktoré už akoby nikto ne e, kontroloval a preto nech žije návrat k Európe z demokratických štátov. Ďakujem. Pán Dosnovský. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, transparentnosť a integrita sú hodnotami, ktoré by sme mali ctiť a sú rovnako dôležité E, súčasti kvalitného života, rovnako ako sloboda demokracia. Pre efektívne fungovanie Európskej únie je nutné podporovať tieto hodnoty. Finančné záujmy únie sú ohrozované korupciou, praním špinavých peňazí, podvodmi a ďalšími nelegálnymi aktivitami. A práve tu je dôležité nielen e, kritizovať Európsku komisiu a EÚ, ale siahnuť e, po svedomí samotných členských štátov. Členské štáty musia zobrať na seba vlastnú zodpovednosť a v prípade, že tak neurobia, Európska komisia musí byť dostatočne silná na to, aby e, zastavila prísun prostriedkov z Európskej únie. Ďakujem. Máte eh, modrú kartu, súhlasíte s tým, pán Arno? Eh, veľmi pekne hovoríte o tom, eh, že európske prostriedky nevždy sa vynakladajú na dobré veci. Mohli by ste uviesť príklad toho, kde podľa vás v súčasnosti by bolo lepšie vrátiť peniaze členským štátom a tam by sa vedeli lepšie použiť. Nech sa páči, pán kolega. Vážené kolega Arno, ja si nemyslím, že Európska únia, pokiaľ by mala fungovať, by nemala mať k dispozícii finančné prostriedky. Je veľmi dôležité, aby Európska únia, pokiaľ má byť silným združením štátov, mala vlastné financie, aby e, uplatňovala vlastnú finančnú politiku. Myslím si, že položili ste dobrú otázku, e, uberá sa správnym smerom, ale E, položili ste ju mne. Ja som federalista, chcem mať silnú Európu. Si. Ďakujem. Pekne, pán Von, jedna minúta. Vážna pani predsednička, vážna pán komisárka, ďakujem spravodajcovi za správu najmä e, na poukazanie na príjmy. Častokrát sa sústredíme na výdavky, ale nemali by sme zabúdať ani výber príjmov len 90% tradičných zdrojov e, je predmetom podvodu. To je 60, zhruba 1 milión eur a podľa odhadov Európska únia a členské štáty strácajú asi 10 miliard eur ročne v dôsledku pašovania cigariet. Len v dôsledku tohto v čase finančných ťažkostí je životne dôležité, aby sme získali každé euro, ktoré môžeme, aby sme ich investovali do hospodárskeho rastu a pracovných miest. A preto vítam všetky opatrenia, ktoré budú riešiť tento problém, napríklad e, dohody o partnerstve s tabakovými firmami, takisto e, podpísanie úniu e, protokolov SN o nezákonnom obchodovaní s tabakovými výrobkami, aj štúdie uskutočniteľnosti, pokiaľ ide o vystupovanie cigariet

No, no, eh, no. gospa predsedujoča hvala za besedo gospa podpredsednica komisije eh, Ďakujem pani eh, predsedajúca, pani komisárka. Toto je téma, ktorá bude aktuálna aj v nadchádzajúcich rokoch a faktom ostáva, že pri využívaní európskych fondov stojíme aj pred prípadmi podvodov. Komisia nedostáva e, hlásenia o menej prípadoch ročne, ale je to práve naopak viac prípadov ročne e, je hlásených. Teda je tu e, samozrejme nielen väčšia podpora pre EÚ alebo poznanie EÚ, ale väčšie zručnosti a schopnosti majú všelijakí tí podvodníci. Takže potrebujeme jednoduchšiu legislatívu a musíme pracovať na tom, aby sme mali zmysluplnú legislatívu, ktorá bude užitočná pri využívaní fondov a nebude na prekážku. Čo sa týka úradu Európskeho e, generálneho prokurátora, myslím si, že by sme sa nemali oddávať nejakej ilúzii, že toto bude super mandát, ktorý zachráni Európu pred korupciou. Čiže predtým, než sa do toho pustíme, musíme si veci veľmi dobre zvážiť, pretože najhoršie by bolo, keby sme vytvorili úrad, ktorý nebude mať jasné kompetencie, a e, žiadnu, žiadny prínos. Takže musíme byť obozretní. Ďakujem. Pán Arno, na jednu minútu. Správy o boji proti podvodom, správa o mm, boji proti podvodom je smutným obrazom EÚ. Vidíme na strane 10, že je tam množstvo e, týchto prípadov, ktoré od roku 2012 vstúplo o 30 e, je tam 1609 prípadov podvodov nahlasených, čo nie je možné jednoducho zamiesť pod koberec. Ale ešte stále nemáme jasné kritérie, nemáme tu žiadne benchmarky, čiže aj keď e, tam nie sú zaznamenané podvody, možno nadďalej sa plitva peniazmi a my o tom ani nevieme. Uh, čo je teda e, príčinou? Možno tá byrokracia, alebo ja si myslím, že problém v podstate je možno v tom, že sa rozhodnutie tak veľmi vzdialujú od občanov, že to potom spôsobuje takéto problémy a je to potom e, príliš ťažké. E, treba si uvedomiť, že Brusel je jednoducho príliš ďaleko od občanov na to, aby bol skutočne zodpovedným. La parole est à monsieur Slovo má pán Žalk. Jedna minúta. Il n'est pas là. Nie je tu, takže prejdeme na pána Sarvama 1 minúta 30. Thank you, Madam Chair. Talousarvion valvontavaliokunta Myslím si, že výbor odviedol dobrú prácu, e, pretože správa sa stavia kriticky takmer k všetkému, e, čo sa navrhuje na európskej úrovni. E, súčasťou boja proti podvodom je aj samotný OLAF a jej činnosť, e, činnosť OLAFu by sa mala výrazne zlepšiť. Výbor e, mal naozaj pravdu v tom, keď popisoval problémy súvisiace s OLAFom. Ehm, je jasné, že nezávislosť OLAFu e, musíme dodržiavať, ale to nevylučuje, že potrebujeme dôveryhodnejšie a transparentnejšie informácie o činnosti OLAFu, aby sme naozaj vedeli, prečo a ako konkrétne funguje na to, aby vyšetroval svoje prípady. Skupina socialistov a demokratov chce zatvárať oči pred týmito problémami, ako vidíme napríklad celkom jasne aj v tom, že predložili návrhy 12, 13 a 14. Takýto prístup nejakým spôsobom nepodporuje boj proti podvodom a ani neprispeje k rozvoju OLAFu ešte na záver e, k komisii a k jej nástrojom. Podľa mňa komisia musí byť prísna, musí dodržiavať e, pokyny výboru. Je potrebné, aby boli k dispozícii také nástroje, ktoré prinesú zníženie chybovosti a zlepšia proces e, nakladania s európskymi prostriedkami na základe pravidel. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Slovo má pán Balčitis. Jedna minúta. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcel by som uh, povedať, pozdra- eh, chcel by som kolegovi, ktorý vypracoval túto správu. Čiže je to o ochrane finančných záujmov EÚ. Naozaj, uh, keďže som bol ja poznám tú tému. Uh, v roku 2013 EU prišla o 2, 2 miliardy eur a členské štáty vrátili iba 24 prostriedkov súvisiacich s takýmito nezrovnalosťami. Takže samozrejme viac pozornosti treba venovať e, kontrole a riadnemu e, využitiu fondov EÚ, aby sme mali v členských štátoch korektné systémy a aby e, teda máme tu stále ten problém, že nemáme dostatočné údaje o týchto nezrovnalostiach. Nevieme, ako členské štáty implementujú odporúčania OLAFu. Nemáme sankcie, ak sa nedodržiavajú odporúčania, takže e, myslím si, že členské štáty by sa mali chopiť svoje zodpovednosti. Ďakujem, má pani Tomašič. Borba uređenog društva i vrlo Boj proti podvodom je základom dobre štrukturovanej spoločnosti a dôležitou súčasťou a nástrojom v takýchto ťažkých časoch. Avšak musíme akceptovať aj to, že politické elity a rozhodujúce kruhy to nechali naozaj e, poklesnúť na veľmi alarmujúci stav nepodarilo sa nájsť rovnováhu medzi e, príjmami a znížením finančnej záťaže na občanov a tí sa teda dostali do ťažkej situácie. Táto nevýhodná daňová politika prakticky povzbudzuje sivú ekonomiku, ktorá ďalej škodí už e, teraz nestabilným rozpočtom. Značné rozpočtové prostriedky alokované politikmi e, podľa netransparentných kritérií vždy pritiahnu pozornosť podvodníkov a e, nemusí ísť len o zlepšenie kontroly, ale aj o zníženie dania, zvýšenie subsidiarity. Ďakujem pekne. Slovo má pán Škrlec na jednu minútu. Zahvaľujem. Pozdravím izvješće kolege Pirinskoga. Ďakujem. Chcem privítať túto správu pána Pirinského a chcem vyzvihnúť, že podvody nie sú problémom len v stred, krajinách strednej a východnej Európy. Nachádza sa tento problém vo všetkých členských štátoch EÚ. Problém je technické povahy, spôsobuje to neustále zanedbávanie významu, posilňovanie administratívnej kapacity a vzdelávania. Čiže zvýšil sa počet nezrovnalostí, Eh, a musíme mať lepšiu koordináciu týchto služieb boja proti podvodom. Potrebujeme to harmonizované, štandardizované v celé EÚ a mali by sme zachovať integritu koheznej politiky, aby bola dôveryhodná a úspešná. Ďakujem pekne. La parole est à madame Damato pour une minute. Slovo má pani Damato na jednu minútu. Ďakujem pekne. Správa pána Pilinského je zaujímavá ale treba sa k tomu aj tak vyjadriť. V prvom rade, poprvýkrát kohezná politika zaznamenáva najväčší počet podvodov v rozpočtových výdavkoch, takže musíme byť veľmi obozretní, čo sa tohto týka. 321 takýchto podvodných nezrovnalostí bolo skonštatovaných a viac než tisíc podvodných. To je znepokojúce, keď sa pozrite na počet týchto projektov. A našim cieľom by malo byť pri týchto eh, projektoch prekonať regionálne rozdiely. Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko sú medzi tými krajinami, kde je najvyšší počet týchto nezrovnalostí a v roku 2013 eh, tam bolo 72 takýchto prípadov podvodov alebo pokusov o podvod. Eh, my, si, my musíme tie podvody objaviť, ale musíme sa pozrieť aj na to, že ako hlboko infiltrovali naše systémy títo podvodníci, naše systémy riadenia, systémy auditu. Ďakujem pani Damato. Máte tu modrú kartu. Akceptujete modrú kartu? Pán Jakovčič. Vážená pani Damáto, veľmi pozorne som vás počúval, spolupracovali sme vo výbore reky a mám pre vás otázku. Hovorili sme o potrebe zjednodušiť postupy, aby sa zabezpečilo, že mnohé registrované, nahlásené nezrovnalosti. E, teda mnohé z nich súvisia s e, nejakými možno nedostatočnými e, poznatkami, znalosťami. Možno by sme toto mali rozlišovať. Súhlasíte so mnou? Áno. V Taliansku v regiónoch menej rozvinutých, ako ich nazývame, sa ešte vyskytujú prípady podvodov a pôvodný, e, pôvodné plány rozvoja boli zablokované práve v tých, v tých regiónoch, ktoré to najviac potrebujú, ktoré tieto prostriedky najviac potrebujú. Takže čo je cieľom? Musíme pochopiť, prečo orgány auditu nefungujú riadne. A regionálny rozvoj teda príslušný minister sa k tomu nedávno vyjadroval. Otázka je aj certifik- súvisiaca s certifikáciou, čiže chceme, aby komisia mala väčšiu re- e, kontrolu nad týmito regiónmi. Ďakujem. Slovo pani Kiniči, nech sa páči jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pani komisárke za jej slova. Ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu na tejto správe. Treba to v vnímať v kontrole dohovoru PIV a boja proti podvodom vo všeobecnosti. Takže musíme chrániť e, finančné záujmy spoločenstva proti podvodom a vidíme už aj určité pozbudivé výsledky, vidíme určité zlepšenia, viac e, vyšetrovaní, e, napríklad sa skracuje čas potrebný na nejaké odporúčania Čiže fondy, ktoré boli použité nelegálne a nevrátili sa, sú ale ešte stále na veľmi vysokej úrovni. No a musíme tiež zabezpečiť, e, e, aby sme čo najskôr mali tento úrad Európskeho generálneho prokurátora, čo nám pomôže. Musíme urychliť rozhodovací proces a zabezpečiť, aby boli naozaj chránené finančné zájmy spoločenstva. To sú teda v končnom sledku e, peniaze európskych daňových poplatníkov. Pani Kaniči, je tu na vás modrá karta. Pán Korvin Mike, 30 sekúnd. Eh, eh, eh, Pani Kiniči, rozpráva je o ochrane európskych zájmov, nie o korupcii. Nemyslíte si, že prichádzame o podstatne väčšiu časť prostriedkov, Eh, cez legálne a oficiálne projekty, mm, nepoznám za váš názor, a podľa mňa 95% peňazí sa vynaklada na oficiálne projekty a to je plitvanie a často je to škodlivé pre európsku ekonomiku. Madame Kiniči. Pani Kiniči. Ja si myslím veľmi stručne, že Nemôžeme oddeliť ochranu finančných zájmov e, spoločenstva od boja proti podvodom a trestnej činnosti. Tie dve veci sú navzájom prepojené, nemôžete ich oddeliť. Ďakujem. Slovo má pán Vojčechovský na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci, všetkým nám ide o Eh, ochranu finančných záujmov eh, EÚ, ale to, to sa týka aj integrity, integrálnosti v každodennom živote. Jasnosť je tu kľúčovým slovom. Akékoľvek peniaze, ktoré sa vynakladajú, musia byť vynaložené transparentne a musíme vedieť, prečo nás podporujú európske fondy. Žiaľ, táto situácia je v praxi odlišná. Ja som chcel nájsť stopu peňazí, ktoré boli vynaložené na boj proti niektorým problémom v Polsku a dúfal som, že jasnosť a transparentnosť budú kľúčovými slovami do budúcnosti. Je to jeden z najlepších nástrojov, ako bojovať proti korupcii. Ďakujem. Slova pán Batten na jednu minútu. Ďakujem. EÚ sa neúspešne snaží bojovať proti podvodom už mnohé roky. 20 za sebou e, že auditory vlastne podpísali účty EÚ. V obchodnom teda neboli schopní podpísať to a v obchodnom svete, v reálnom svete by bola takáto spoločnosť e, dávno zavretá a predsný rozsah podvodov musí byť už vo výške miliard. Um, týka sa to kohezných fondov, spoločnej polnospodárskej politiky a najväč- krajiny s najväčšou mierou uh, nezrovnalosti sú Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, uh, Polsko, Dánsko a Grécko. To vás asi neprekvapí. Ak teda máme takéto obrovské uh, Ehm, sumy posielané do krajín, kde dochádza k takýmto problémom, tak e, niečo nie je v poriadku. U nás v Londýne by boli ľudia zhrození z takéhoto postupu. E, Chvala Bohu, e, dá sa s tým niečo robiť, ak budete hlasovať za UKIP vo voľbách 7. mája. No, Ivan n'est Pán Barekov, keďže pán Ivan tu nie je. Ďakujem, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, pán Pirinsky, zástupcovia členských štátov keď sa prejednáva monitorovacia správa vo veci spravodlivosti a vnútra, veľmi pozorne eh, berú do úvahy aj otázky súdnych konaní. Ukazuje sa, že v Bulharsku je veľmi eh, vysoká tolerancia ku korupcii. Eh, doposiaľ mm, sa ukázalo, že vládne štruktúry nie sú ochotné bojovať proti korupcii dostatočne efektívne. Opozícia a negatívny postoj k vytvoreniu Európskej prokuratúry je znakom toho, že e, je tu neochota, pretože sa tým vlastne v istom zmysle toleruje zločin a znamená to, že ak európske inštitúcie nepodporujú vytvorenie Európskej prokuratúry, že samotné inštitúcie potrebujú zločin, v budúcnosti Európska prokuratúra musí zabezpečiť, aby zločinnosti bolo menej. Ďakujeme pekne. Ďalej nesleduje pán Mach. Dámy a páni, správa, ktorú máme pred sebou, je plná informácií o podvodoch, o nesprávnom nakladaní s európskymi prostriedkami. Keďže sú to peniaze daňovníkov, je to veľmi závažné. Ja sa obávam, že Európska komisia a zrejme aj väčšina Európskeho parlamentu nechce vidieť príčinu týchto problémov a príčinou je práve eh, fatálna domyšľavosť, že peniaze by sa mali takýmto spôsobom prerozdeľovať v EÚ. Prečo tieto prostriedky nemôžu ostať v rukách členských štátov, aby sa z nich platili cesty? Prečo nemôžu ostať v pokladniciach e, obcí, aby sa z toho platili chodníky? Prečo nemôžu ostať vo vreckách ľudí, aby sa ľudia sami rozhodli, ako budú investovať e, do svojich hotelíkov a tak ďalej? Teda navrhujem, aby sme zrušili eurofondy a tým by sme predišli priamo korupcii.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 by mali byť cieľom nás všetkých, ak nám záleží na budúcnosti Európskej únie. Dobre vynaložené prostriedky z európskeho rozpočtu sú najlepšou cestou k vytvoreniu a k získaniu dôvery občanov v európske inštitúcie. Isté, že je tu veľká miera byrokracie, to neumožňuje efektívny boj proti nezrovnalosti a musíme sa postarať o to, aby opatrenia na boli k dispozícii. Znepokojujúce sú najmä ukazovatele zvýšenia chybovosti. To e, sa ešte prehlbilo v roku 2013 a dokazuje to, e, že inštitúcie síce e, veľmi pozorne tieto chyby zistujú, ale nemáme presnú predstavu o tom, e, odkiaľ pochádzajú tieto chyby. Ďalší rečník, ďakujem pekne. Zločina korupcia e, by mali byť e, hlavnými cieľmi v našom boji na úrovni inštitúcií, vzhľadom na to, že sú to slabiny v systéme, je to aj morálna, aj právna výzva bojovať proti takýmto nezrovnalostiam v európskom systéme. Som presvedčený, že ešte stále potrebujeme mať v našich inštitúciách takéto spojivka, tak aby legislatíva v členských štátoch sa naozaj dodržiavala v praxi. Musíme sa snažiť o zjednodušenie pravidiel a postupov a taktiež musíme viac zapojiť aj e, samotné orgány. Musíme tiež preskúmať e, verejné obstarávanie a zákazky s tým spojené. Ešte stále je mnoho porušovania pravidiel. Musíme dosiahnuť čo najefektívnejšiu kontrolu v boji proti e, korupcii. Ďalší rečník. Ďakujem. Európska únia sa snaží bojovať proti podvodom, to je dôležité. E, najmä v tejto hlbokej hospodárskej kríze. A Európska únia trpí v dôsledku týchto podvodov v mnohých ohľadoch. E, s tým súvisí priamo aj kapitálová mafia a kapitále, s ktorými disponuje mafia. Napríklad v Taliansku sa to týka palív, cigariet a taktiež podvodov na DPH. A, potom sa objavia na programe um, kauzy ako LuxLeaks, a zároveň sú tu aj nedopatrenia, nechcené chyby. Tomu musíme predchádzať a snažiť sa za každú cenu, aby sa prostriedky e, vynakladali správne. Zhruba 2 miliardy eur každoročne e, sa strácajú takýmto spôsobom a občania už nie sú ochotní ďalej to tolerovať. Pán Jakovčič. Ďakujem. E, ja nemám snahu znižovať význam tejto rozpravy. A chcel by som zdôrazniť, že tu hovoríme o podvodoch v hodnote 2 miliárd, ale chcel by som, aby sa ráznejšie zakročilo proti zločinom a preto podporujem vytvorenie Európskej prokuratúry, pretože medzinárodný zločin nepozná žiadne hranice. Musíme zdôrazniť, že ja, keďže som pôsobil mnoho rokov v regionálnej politike aj v samozpráve, musíme celé postupy zjednodušiť. Sú totiž absurdné konania, pri ktorých aj keď sa niečo označí za podvod, Ide tam o to, že došlo ku kúpe drevených dverí na miesto kovových a taktiež dochádza ku chybám, za ktorými nebol žiadny zlý úmysel. E, ďakujem pekne, pán Viegas, na minútu. Registramos berieme do úvahy význam boja proti podvodom a nezrovnalostiam všetko, čo nie je v duchu e, správneho nakladenia s európskymi prostriedkami, sa musí odstrániť tak, aby bolo tých e, problémov čo najmenej v mnohých prípadoch. Dochádza k vytvoreniu umelých káuz. Snažme sa vyhýbať takýmto senzáciám. 14 tisíc, 15 tisícov nezrovnalostí sa ukázalo, že nebolo spojených so zámerným podvodom Isté, že ak ide o podvod, je potrebné e, to e, potrestať, ale musíme umel, prestať umelo hľadať e, problémy tam, kde nie sú. Väčšina krajín sa cíti oveťami globalizácie a v dôsledku toho vzniká napríklad aj problematika daňových únikov. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Ďakujem. E, chcela by som e, upriamiť vašu pozornosť na problémy toho, ako sa nakladá s prostriedkami, hovorí pani Moj, ktoré sa pridelujú členským štátom, napríklad e, na Sardínii, sa informuje o využívaní prostriedkov zo sociálneho fondu, ale niekedy to má negatívne dopady na iné regióny Väčšina problémov e, je však spojená s ochranou súkromia, preto nie je možné zverejniť podrobnosti, ale v skutočnosti e, to uľahčuje e, ľuďom vykonávať zlú administratívu a končí to korupciou. Často sa to deje na miestnej úrovni. OLAF má nejakú úlohu, ale aktuálny systém nie je udržateľný. Musíme túto situáciu zmeniť. Musíme zastaviť korupciu a podvody s európskymi verejnými prostriedkami. Je potrebné sprísniť kontroly o mnoho viac ako doposiaľ. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je naozaj škandalózne, aké obrovské prostriedky sa strácajú v Európskej únii v dôsledku podvodov, rôznych druhov podvodov. Musíme viac s tým bojovať a v Európskej únii musíme e, viac pôsobiť aj v súvislosti s jednotlivými programami. E, Spravda sa hovorí, že ročne stratíme e, pre podvod a ďalšie nezrovnalosti viac ako 2 miliardy. Je očividné, že existujúce sankcie nie sú dostatočne účinné. Keby boli prísnejšie, možno, že by sme boli úspešnejší pri bojovaní s podvodom pri boji s podvodom, prepačte. Potrebujeme e, e, e, šíriť o svetu, treba sprísniť regulovanie týchto programov a, potom e, potom tieto nezrovnalosti a podvod budú klesať. A teraz pani Pisiano, jedna minúta. Sí, grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Správa komisie Eh, mm, hovorí eh, o pozitívnom rámci boja proti eh, podvodom. Počet nezrovnalostí sa zvyšil, ale podvodu sa stalo menej. Ale ide o veľké číslo. V roku 2013 viac ako 2079 nezrovnalostí bolo zistených v oblasti podhospodárstva a rybolovu a tu opätovne by som eh, chcela povedať, že nesmieme vynaložiť ani jedno eh, euro zdrojov Európskej únie eh, na nenáležité účely alebo na nezákonné aktivity. To znamená, že musíme viac zdôrazňovať prevenciu, musíme v zárodku potlačiť takéto počínanie, treba si vymeniať osvedčené postupy E, vďaka Olafu sa urobila veľa pozitívneho. Musíme e, e, šíriť takéto dobré skúsenosti medzi členské štáty a takisto musíme trestať všetky prípady zneužívania prostredia. Musíme posilniť aj trestné právo Európskej únie v tejto súvislosti. Je tu pre vás, pani kolegyňa, otázka v rámci postupu Modrá karta. Súhlasíte s tým? Pán Valí, 30 sekúnd. Áno, ďakujem pekne. Chcel eh, som povedať nasledovne. Uvedomujete si, že kontrolné mechanizmy v súvislosti eh, so štrukturálnymi fondmi eh, sa uplatňujú členskými štátmi a komisia musí ďalej ešte kontrolovať využitie prostriedkov. V súčasná väčšina vláda v Taliansku e, e, robí e, veľa politických vecí a viem, že chcete to zabezpečiť. Prosím vás, aby ste respektovali tých 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán kolega. Chcela by som opätovne zdôrazniť tú skutočnosť, že v Taliansku možno, že pán kolega si to neuvedomuje, ale Taliansko má čo ponúknuť ostatným e, e, členským štátom. Máme e, inštitúciu, ktorá pôsobí od roku 2007 a koordinuje všetky aktivity zamerané na potlačanie podvodov. Samozrejme, máme ešte rezervy. Nebudeme tvrdiť, že dochádza k značným podvodom, ale máme určitý pokrok. Tým sme ukončili e, postup e, spontánnej rozprávy. Teraz, pani komisárka, e, vaše závery ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky pripomienky, ktoré tu odzneli. Máme obrovskú zodpovednosť voči našim občanom. Musíme rozumne múdro využívať ich prostriedky a skladať účty z každého centa. E, samotná skutočnosť, že e, e, na strane výdavkov trošku poklesli výdavky, že máme 0,19 v porovnaní s 0,21 pred rokom, ale je to 0,19 naviac, ako by to malo byť. A musíme neochvejne sa snažiť vytlačiť toto zlo z územia európskych projektov. E, Oznela tu e, pripomienka, že naše účty nie sú schválené e, dvor auditorov. Každý rok počas ostatných 7 rokov schváluje naše účtovníctvo, ale chybovosť je príliš vysoko 4,7%. To je E, podstatne viac e, ako e, stýcka chybovosť podľa dvorov auditorov na úrovni 2%. Dvor auditorov nám jasne hovorí o tom, že treba zjednodušovať pravidlá, aj vy ste o tom hovorili. To nebude znamenať, že len vďaka tomu bude mať menej chýb. Potom budeme mať skutočnú transparentnosť a bude možné vystupovať všetky prostriedky. Ak je to komplikované, to nedokážeme urobiť vieme, že mm, otvorenosť, transparentnosť je našim najväčším e, spojencom v boji proti mm, e, korupcii a podvodom. Takže vnímame parlament ako partner v otázke simplifikácie, zjednodušovania. E, Za začiatku sme vychádzali z jednoduchých pravidiel, ale potom sme ich komplikovali, ale v rámci parametrov EMF e, e e, musíme vytvoriť rámec, ktorý umožní efektívnejšie vynakladať prostriedky a zabezpečiť väčšiu zodpovednosť. Plne súhlasím s tými z vás, ktorí ste spomenuli dôležitosť aj príjmovej strany. Tam máme opačný trend. Tam sa podiel podvodov sa zvýšil 0,9 E, e, to znamená, že členské štáty dostanú menej príjmov, to je trest, ktorý nesmieme opomenúť, nesmieme tolerovať. E, poznámka o tom, že prevencia je lepšia ako liečba, s tým môžeme len súhlasiť. Je lepšie predchádzať chybám a nie reagovať na chyby. Musíme však konať aj v prípade, že dochádza k podvodom a nezrovnalostiam a domnívam sa, že pokiaľ budeme mať úrad Európskeho prokurátora e, so správnym mandátom, ktorý bude vedieť poradiť si aj s podvodom v oblasti DPH, ktorý e, zvýši efektivitu našej práce a práve toto ste zdôraznovali, to bude na pomocné z hľadiska ochrany záujmov e, Európskej únie. V čom spočívajú záujmy? E, znamená to, že musíme e, chrániť našich daňových poplatníkov. Musíme byť aj my kreatívni a preto žiadam výbor pre dohľad E, nad OLAFom, aby e, e, rozanalizoval dôveryhodnosť údajov. Je dôležité, aby sme verili tým údajom, ktoré dostávame a ja osobne budem sa tomu venovať, e, e, i keď to nie je moja zodpovednosť, je to zodpovednosť výboru pre dohľad nad Olafom. Mám však záujem o dobrý výsledok. Budeme pokračovať v tomto rozhovore. Je to e, aktivita, ktorá nikdy sa neskončí a napokon nás budú posudzovať podľa činov, nie podľa slov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz pán Pirinsky. Nech sa páči, pán spravodajca. Thank you, Madam President. Ďakujem, pani mm, predsedajúca. Domnievam sa, že cieľom e, tejto práce je e, vytvoriť e, pracovnú účinnú spoluprácu medzi parlamentom a komisiou pri skutočnom boji s podvodom, nezrovnalostiami. Som totiž presvedčený, že komisia a konkrétne pani komisárka Georgieva dnes E, e, sa vzala e, naplniť tieto cieľe a mali by sme poskytnúť potrebnú podporu. Súhlasím s pani Gresle, keď hovorí, že musíme platiť všetko, čo mm, je splatné podľa štatistiky. Kolegovia, z 1 miliardy 700 miliónov výdavkov E, ktoré, e, e, kde sú pritopné nezrovnalosti, to je 1,34 všetkých výdavkov čo znamená, že viac ako 98% výdavkov sa vynaložilo správne, pokiaľ ide o vlastné zdroje a ich spätné získanie z 380 miliónov. To všetko je obsiahnuté v správe, nie, nerobte si starosti E, e, na nezrovnalosti prípada 1,36 tradičných zdrojov v roku 2013. Objem nezrovnalosti sa znížil o 30 v porovnaní s rokom 2012 a podiel e, podvodu o 21 v hodnotovom viedrení. Uznávam, že počet nezrovnalostí a to je tiež niečo, čo si zaslúži naše, našu pozornosť. E, e, e, mm, je vysoký, ale e, neúprimné postoje e, na samotných nie e, pomáhajú najlepším spôsobom k ochrane finančných záujmov e, únie. Ďakujem pekne, tým sme ukončili rozprávu a hlasovať sa bude zajtra. A teraz ďalší bod programu vyhlásenia komisie a rady o globálnej konferencii na vysokej úrovni e, o venovanej ebole e, e, z marca 2014 v Meni.